herr präsident! ich erkläre die <clears throat> am. 26. týmto vyhlasujem schôdzu, ktorá bola prerušená 26. mája 2016. Obnovujem schôdzu.